podarilo, musíme naďalej rozvíjať aj naše strategické partnerstvo. Pán predseda, a ešte reakcia na to, čo povedala pani de Kaiser, keď hovorila o poprave britského občana. Európska únia rázne odsúdila túto popravu a naozaj ľutuje, že Čína neposlúchla opätovné výzvy EÚ a jednej členskej krajiny, že e, tento e, rozsudok e, by nemal byť uskutočnený. Zostáva nám ešte jeden bod ehm, v dnešnej agende, takže vás poprosím, aby ste zaujali svoje miesta, zachovali kľud. Prejdeme teda k e, rozprave o, o Filipínach. Pán Provera, dve minúty máte slovo. Ďakujem, pán predseda. Medzičasom je uh, už e, sú už smutne známou skutočnosťou, že dochádza k týmto vraždám na základe náboženského príslušenstva, ale aj tak sme šokovaní e, e, z e, vraždy 57 obetí počas kampane. Bolo to bol to naozaj masaker v mene revolúcie, o ktorej zmysel nechápame. Táto masová vražda nie je ničím ojedinelým v tejto krajine, kde existujú oblasti, e, ktoré sú, e, veľmi, e, ktoré sú zdrojom násilie, napríklad v Mindanao. Musíme ponúknuť filipínskej vláde posilnenú spoluprácu. Mm, musíme sa snažiť tieto ozbrojené konflikty a pomoc vyriešiť. Ďakujem, pán Provera. Na jednu minútu má slovo pán kastlo. Pán predseda, vážené dámy, vážení páni, masaker eh, 23. novembra minulý e, rok v Magadinau na Filipínoch bol e, čiernym dňom 57 mŕtvych, znasilnené e, ženy, ranení naozaj veľmi krvavá bilancia. Ako novinárovi e, e, mi tam napadá, že tam bolo 30 novinárov, e, renomovaní novinári a doteraz nikdy naraz neumrelo toľko novinárov následkom takéhoto útoku. Preto teraz musíme nájsť tie správne slova, tak ako to navrhujeme v uznesení. Každopádne EPP navrhuje trošku oslabiť uznesenie a síce v rámci oddeleného hlasovanie by sme o tom mohli rozhodnúť, pretože by sme mali e, filipínsku e, vládu, filipínskej vláde pomôcť a nielen ju e, ob, obviňovať. V úvodnom ustanovení F, tam ten by sme navrhovali, aby sme ho pozmenili. V bode 2 by sme chceli tie počiatočné počiatočné omeškania pri vyriešení vypustiť ani čo sa týka filipínskych väzníc, toto konštatovanie nie, nezodpovedá úplne pravde, takže by malo byť vypustené. Ďakujem, pán Kastler, a teraz na minútu, pán Tanok. Pán predseda, tento obrovský e, zločin Magin Dana, Danao si vyžaduje naše odsúdenie. Je to naozaj bezprávie, ktoré je zakorenené v určitých častiach Filipín. Je to z viacerých dôvodov obrovská rozloha e, filipínskeho archipelagu, spôostrovia, korupcia, chudoba, islamskí teroristi a ich skupiny, ktorých podporuje Al-Qaida na juhu. Tento zločin je motivovaný politicky, je ho potrebné vnímať v širších historických e, súvislostiach a sociálnych súvislostiach. Filipínska vláda sa snažila o zvýšenie demokracie v politickej kultúry za 25 rokov po páde e, diktátora Markosa Nesmieme však eh, zatvárať oči pred eh, Abu Sayafom, jeho skupinou, teroristami, ako oni destabilizujú celú spoločnosť ktorá pozostáva, z ktorej pozostáva filipínsky štát. Konštruktívna pomoc, zacielená pomoc zvyšuje šancu pomôcť Filipína, Filipínam, krajine, ktorá zdieľa naše spoločné hodnoty, aby sme im umožnili, aby zásady právneho štátu platili ako v centrálnom, tak aj v lokálnych vládach. Ďakujem pekne, pán Tenok. Teraz má slovo na minútu pán Tarabela. Monsieur le Président, Madame la Commissaire. Predseda, komisárka, kolegovia, v novembri som sa stretol s eh, Edith Burgos, mamou Jonasa. Tento mladý Filipienec bol unesený v nákupnom stredisku v Manile a už viacero mesiacov nemajú o ňom žiadne správy. Jonas Burgos patrí k tým stovkám, ktorí sú unesení alebo zavraždení na Filipínach. Je tu beztrestná atmosféra a nikto nie je predvedený pred súd pri príležitosti volieb sa obávame, že e, sa tieto fenomény ešte zintenzívnia. Preto odsudzujeme masaker v Magindanao z 23. 25. novembra a taktiež odsudzujeme uh, mučenie uh, toho, ktorý viedol konvoj. Ďakujem pekne, na slovo pán Tavares na minútu a pol. Ďakujem pekne. Filipíny pred 20 rokmi predstavovali veľkú nádej pre svet. Vtedy bola demokratická vlna, ktorá prešla celou Áziou a my sme dúfali, že ľudské práva budú rešpektované v tejto oblasti, ako aj práva celého obyvateľstva Dúfali sme, že tam budú normálne demokratické voľby. A teraz vidíme, že situácia, pokiaľ ide o demokraciu, sa zhoršuje. Sú tu um, ťažké prípady korupcie, násilia a útokov proti opozícii. No a mm, najhorší je ten masaker v Magdindanau a vtedy 40 osôb, ktorí boli e, v e, volebnom konvoji oponentného e, kandidáta, boli zavraždení klanom, ktorý vládne tejto provincii Magindanau. Okrem iného aj 30 novinárov bolo zavraždených a je to najhorší masaker novinárov v dejinách ľudstva. Nemôžeme uh, No, nikto to v podstate nepočúva, ale napriek tomu poviem, že je trochu ľúto, že, súhla, že akceptujeme takúto situáciu, ktorá sa jasne zhoršuje v porovnaní s, pre, s nádejami spred 20 rokov. Preto od prezidentky Filipín musíme e, žiadať aby venovalo pozornosť e, záujmu EÚ o to, čo sa deje na Filipínach. Por minuto y medio la señora... Na minútu a pol má teraz e, pani Lochbiller. Danke, Herr Ďakujem, pán predseda. E, tuto, toto naliehavou otázku sa zaoberáme e, pri príležitosti e, masakru na 57 ľudí. Títo sprevádzali političku, ktorá sa chcela registrovať v voľbách za guvernérku. Páchatelia boli lokálne milície, boli tam zástupcovia miestnej policie. Tento útok je extrémnym príkladom už dlhé roky e, mm, z pretrvávacích persekúcií. Ľudia e, miznú bez toho, aby e, to následne bolo vyšetrené. Vláda neukázala žiadnu vôľu rázne sa vysporiadať s týmto problémom. Zo stovák prípadov boli objasnené len dva. Pritom ani e, jediný e, vysoký predstaviteľ nebol trestne stíhaný. stíhaný. E, v roku 2008 sa aj OSN angažovalo a žiadalo o potrestanie Eh, boli eliminovaní eh, odborári, eh, tí, ktorí sú za plnohospodárske reformy, dochádza k zastrašovaniu civilnej, civilného obyvateľstva, nemôže prebiehať politická diskusia. V takejto klime sa pripravujú Filipíny na majové voľby. Treba sa obávať, že dôjde k viacerým politickým vraždám a preto je veľmi dôležité, aby filipínska vláda prijala účinné op- opatrenia. E, pán predseda, chcela by som avizovať e, miestny, e, teda pozmeňovací návrh a síce šesku objas, oslobodiť všetkých tých, ktorí sú ešte stále uzavretí. Aby tí, ktorí boli unesení, boli bezpečne vrátení do svojich rodín. Ďakujem. Eh, no, no, no, Ďakujem, pani Lochbiller. A teraz za SND e, pán Paleckis. Ďakujem, pán predseda. Keď sa opýtate priemerného Európana o tom, čo sa deje na Filipínach, pravdepodobne e, vám nebude vedieť odpovedať. E, pravdepodobne vám povie nič sme sa nemali možnosť dozvieť z eh, televízie, tak asi je tam kľud, ale eh, tieto politické masakry a toto eh, zabíjanie kruté je na dennom poriadku vo Filipi- na Filipínach. Nedávno tam došlo k masakre na 57 ľuďoch, medzi nimi 30 novinárov. Požadujeme a vyzývame filipínsku vládu, aby e, tieto brutálne zločiny ukončila, aby e, rozpustila lokálne milície a aby ukončila stav beztrestnosti. Je to nevyhnutné vzhľadom na blížiace sa voľby. Ďakujem, pán Paletkis. A teraz ďalší rečníci. Jednu minútu pani Geringer de Odenberg. Ďakujem pekne, pán predseda. prezidentské a miestne voľby naplánované 10. mája znamenajú, že musíme vyvinúť maximálne úsilie na to, aby to boli e, spravodlivé voľby, takže musíme v prvom rade bojovať proti tým, ktorí sú zodpovední za e, ten masaker, o ktorom už hovoríme dlhšie. Zatiaľ e, súdy veľmi intenzívne nehľadali eh, tých vinných. Bolo spravených veľa chýb z procedurálneho hľadiska. A to znamená, že, eh, sa tu, že tu pokračuje to, tá beztrestnosť. Filipíny musia spraviť viac na to, aby skutočne účne využívali prostriedky EÚ tieto prostriedky mali byť použité na posilnenie demokracie a štátneho e, právneho štátu na Filipínach. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, pani Geringer. Teraz e, Catch the Eye, dvaja rečníci na minútu najskôr, pani, pán Romera. Stručne chcem pripomenúť, že sme začali nový rok s novou zmluvou, ale eh, zlé postupy z minulosti pretrvávajú. Vlastne tu nie je žiadna inš- interinstitucionálna diskusia v rámci týchto naliehavých uznesení. V prípade Filipín chcem pripomenúť, že nejde o situáciu podobnú z Haiti, za posledných 10 rokov viacero tisíc zmiznutých osôb. Takže treba štruktúrálne odpovede. Nemôžeme sa uspokojiť s individuálnym postupom. Treba sa pozrieť pravde do očí. Naviac ide o aktivistov alebo novinárov, tých sa to týka najviac, takže nemôžeme ostať e, ticho, musíme konať rozhodne vzhľadom na túto situáciu. Ďakujem, pán Romeva. A teraz na minútu pán Čarnecký. Vážený pán predseda, pani komisárka, dámy a páni poslanci, EU obhajuje ľudské práva. A ľutujem, že to neplatí e, pre španielské predsedníctvo alebo radu, ktorí tu nie sú prítomní. To je škandalózne. My tu hovoríme o ľudských právach, chceme ich obhajovať, ale zástupcovia rady alebo predsedníckej krajiny tu nie sú. Naozaj, podľa mňa to nie je priateľné. Filipíny sú kresťanskou krajinou s kresťanským e, dedičstvom, majú e, prepojenie na európsku kultúru a ľudské práva sa tam musia dodržiavať, čo bohužiaľ teraz tak nie je. Takže musíme byť solidárni s tými, ktorí trpia v tejto krajine. Musíme tak spraviť. Ďakujem pekne. A teraz pani komisárka na záver. Vážený pán predseda, dámy a páni poslanci, ja e, e, zastupujem komisiu a vysokú predstaviteľku. Masaker v Magindanau z 23. novembra 2009, pri ktorom zomrelo 57 osôb, poukazuje na dlhodobé ľudskoprávne problémy na Filipínach. To súvisí so e, zmiznutým tými občanmi alebo nevysvetlenými vraždami a tí zodpovední e, nie sú potrestaní. Ale vláda musí konať rýchlo, rozhodne a predviesť e, zodpovedných predsúd To vítame. Treba prelomiť kultúru beztrestnosti v prípade takýchto vražde, vražd a ukončiť ich vláda prijala niektoré dôležité kroky na posilnenie ľudských práv. Súčasná eh, prezidentka eh, zrušila trest smrti a chce, aby ľudské práva boli súčasťou nedávno prijatej azijskej charty. Ale cieľ, ktorý treba stále dosiahnuť, je ukončenie 40-ročného konfliktu s moslimskými rebelmi v tejto provincii, na tomto ostrove. Musí to byť férové pre obidve strany. E, sú tu však nádeje, že by sa tak mohlo stať tento rok. Treba poznamenať, že masaker v Magindanau to bolo medzi rodi, politickými rodinami, moslimskými a teda nejako to e, nesúvisí s interkomunitárnymi konfliktmi. EÚ už má e, dobre fungujúci dialog s, Filipín, s Filipínami a e, hovoríme o mnohých témach vrátane ľudských práv. Taktiež vyjednávame dohodu o partnerstve s Filipínami a chceme aktívne podporovať eh, vládu, aby eh, bolo lepšie rešpektovanie ľudských práv. A spolu s vládou sme spustili tzv. Eh, tzv. misiu na pomoc súdnictvu a má to posilniť kapacitu filipínskych súdov aby im asistovala aj armáda a policia pri vyšetrovaní e, takýchto nezákonných vrážd. Taktiež musíme mať monitorovací systém, aby tu bola dôvora. Na začiatku táto dohoda bude platiť 18 mesiacov, je to v rámci nástroja pre stabilitu, ale dá sa potom predlžiť. Naviac máme aj viaceré projekty na miestnej úrovni na posilnenie e, ľudských práv, napríklad monitorovanie dodržiavania medzinárodných záväzkov, e, taktiež e, ratifikácia rímskeho štatútu, a my pomáhame aj v Mendanau mierovom procese a hlavne prostredníctvom sociálnych služieb a posilnenie dôvery. Pán predseda, ale vedzte, že sme ochotní spraviť viac, ak by sa tento proces posunul ďalej. Výborne, tým sme uzavreli tento bod dnešného programu. Budeme o tom hlasovať o chvíľočku. Poprosím aby si všetci zaujali svoje miesta v pléne, pretože začneme s hlasovaním. Pani Loch Bíler. Vy potom môžete predložiť váš pozmaňovací návrh ústne počas hlasovania v náležitej chvíli.